naše stretnutie bude rozdelené na e, dve e, časti. Digitalizácia a budúcnosť e, práce. A druhá časť sa bude týkať nerovností medzi členskými štátmi. Predtým, než sa dostaneme k vecnej časti, chcel by som ešte spomenúť pár organizačných vecí. Kto sa bude chcieť ujať slova, k dispozícii sú E, kartičky, ktoré e, by ste mohli vyplniť. Biele sú pre prvú časť e, stretnutia, žlté pre druhú časť. Rečnícky čas bude rozdelený nasledovne traja poslanci z národných parlamentov, a po nich bude mať slovo jeden z Európskeho parlamentu, potom opäť traja z národných parlamentov a tak ďalej. Počas E, teda e, diskusie sa to e, môže vyvinúť. Budeme flexibilní. Chcel by som trošku uviesť tú prvú tému, ktoré sa dnes budeme venovať, digitalizácia budúcnosť práce. Dámy a páni, táto téma, budúcnosť e, klope nám na dvere, nie je vôbec vzdialená, veľa detajlov ešte stále neistých. Ale jedno je isté, e, digitalizácia e, zmení trh práce a určite to už nebude priestor pre repetitívne úkony, na ktoré sú potrebné len nízke zručnosti. E, to bude nahradené e, inteligentnými e, systémami umelej inteligencie a z toho vyplýva veľmi veľa obáv, pokiaľ ide o túto zmenu. Aspoň 65 pracovných miest, ktoré v EÚ poznáme, teraz bude týmto ovplyvnených sekretárske práce, menej zručná práca, mechanici, šoféry, obsluhujú stroje, budú všetci nazhradení až e, do e, e, teda podielu 68 15 povolaní v budúcich dekádach zanikne. To je obrovská zmena v porovnaní teda s predchádzajúcimi priemyselnými revolúciami, kedy sa nahradili 4 až 5 Eh, povolaní, ale je tu aj dobrá správa. Vďaka robotike, eh, mechanike eh, vyvstanú nové povolania, tiež veľmi zaujímavé. kreativita bude žiadaná interakcia so strojmi. V tomto teda budú spočívať tie povolenia budúcnosti. A toto všetko sa hodnotí ako štvrtá priemyselná revolúcia, táto digitalizácia ekonomiky. Členské štáty sú na odlišnej úrovni, pokiaľ ide o túto revolúciu. V mojej krajine e, tieto zmeny štartujú. A dôležitým kľúčom pre úspech v tomto novom type hospodárstva bude dobré vzdelávanie. Viac 10 zamestnávateľov v budúcich rokoch bude hľadať práve vysoko kvalifikovaný personál Samozrejme, e, technické zručnosti, IT, online kompetencie, tieto budú tie najžiadanejšie. To neznamená, e, že e, ľudské povolenia by zanikli. Nie, bude to všetko o interakcii medzi starým a novým. A v duchu realizmu dúfam, že dnes teda e, sa budeme zaberať všetkými týmito otázkami, budeme sa snažiť hľadať na ne odpovede. Predtým, než len vôbec začneme uvažovať nad e, reguláciou, nad tvorbou zákonov pre budúcnosť, musíme umožniť e, vodné biznis modely, zlúčenie e, rodinného, pracovného života, kolektívne vyjedrávanie, sociálny dialog, a vznikne nám nový eh, druh digitálnych eh, eh, pracovníkov, ktorí budú mať rôzne možnosti teda naplnenie sa v závislosti od toho, čo teda bude v dispozícii. Uvidí, uvidíme, aké typy ich budú. Niektorí budú vlastne len, budú, tým budú, niektorým budú len pomáhať stroje a iní budú experti v sfére informačných technológií. A pokiaľ ide o pracovné právo, máme tu zamestnancov, zamestnávateľov. E, bude to e, takto aj v budúcnosti, v novom digitálnom svete. Budeme musieť zaviesť nové digitálne pojmy, ktoré budú zohľadňovať nové pracovné prostredie. A E, zabezpečí e, zamestnancom tú potrebnú mieru ochrany. Musíme e, uvažovať nad dopadmi digitálnej ekonomie na teda samotné zákonodárstvo, na to, do akej miery budeme ma, vlastne mať regulovať budúce pracovné prostredie. Sociálni partneri a vlády už začali diskusiu na túto tému s cieľom nastaviť politickú a právnu agendu za, za účelom teda vytvorenia tej správnej miery ochrany pre e, pracovníkov budúcnosti. A naše dnešné stretnutie je súčasťou tohto úsilia. Moja krajina, ktorá teda teraz e, týchto 6 mesiacov predseda, ráde organizuje konferenciu o budúcnosti práce vychádzajúc z e, e, prístupu v cykle. Táto konferencia sa bude konať v Sofii a bude sa na nej diskutovať o všetkých týchto témach e, súvisiacich s digitalizáciou a zamestnanosťou a dúfajme, že závery, ktoré sa príjmú na tejto konferencii, budú zohľadnené v záveroch rady, ktoré sa majú prijať v júni. Ako spolupredseda tejto konferencie Dúfam, že táto konferencia pre vás bude užitočná, nápomocná. A e, slovo by som e, teraz e, rád dal pani Marite Úvskok, predsedničke výboru MPL Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, vážení kolegovia. Ehm, som tu veľmi rada, som veľmi rada, že ste tu eh, vy a veľmi rada vás vítam pri eh, príležitosti eh, tohto stretnutia na tak dôležitú tému. Táto, toto stretnutie sa koná v rámci Európskeho parlamentného týždňa Eh, ktorý združuje členov parlamentov z celej Európskej únie, aby diskutovali spolu o veľmi významných eh, témach pre nás aj pre európsky projekt. A eh, veľmi rada som, že viac než 245 poslancov sa tohto podujatia tento týždeň zúčastní. Budeme mať veľmi veľa podujatí, veľa hearingov a viac než 36 poslancov 22 členských e, štátov bude e, prítomných na e, tejto časti, na tomto podujatí. Máme to veľmi zaujímavý e, úvod do tejto e, témy e, digitalizácie. Vieme, že 65%, ako už pán Ademov spomenul, pracovného trhu sa zmení digitalizáciou a možno to bude ešte väčšie, preto to možno nielen pracovný trh, možno spoločnosť, demokracia, náš každodenný život bude zmenený. Takže skutočne ide o obrovskú, e, hlbokú tému. A myslím, že teraz je už čas odovzdať slovo ďalšiemu eh, rečníkovi. Ďakujem, eh, pani Ulfskok. A dovolte mi, vážení kolegovia, aby som e, odostal e, slovo pánovi Hendrikovi Bogartovi, členovi e, belgického parlamentu na 8 minút. Mr. President, dear colleagues, Pán predseda, vážení kolegovia, naša vízia inkluzívneho ekonomického rastu súvisí s víziou na digitalizácie ekonomiky a s tým aj spojenou zmenou povahy práce. Eh, v mojom, úvohe, v mojom úvode by som sa chcel sústrediť na dve eh, dôležité témy. Jednou z nich je eh, strata pracovných príležitostí v dôsledku digitalizácie a tréning a digitalizácii, tréning v oblasti digitalizácie, tréning nových zručností keď sa zaoberáme budúcim e, e, vplyvom e, v tejto oblasti, ekonomické fórum sa zaoberalo tiež touto témou a vyvstalo z toho, že 600, 6 miliónov pracovných miest by v dôsledku digitalizácie mohlo vzniknúť vo svete. A, a 200 miliónov až 2 e, e, miliardy e, ľudí do roku 2030 možno budú aj v dôsledku digitalizácie presídlení. Teraz sú tu ešte spojené veľké neistoty. Je tu veľká neistota aj obava, pokiaľ ide o pracovné podmienky, aj výšky príjmov. Vystá tu teda otázka, ako efektívne čeli týmto zmenám. Potrebujeme tu silné líderstvo, aby sa vytvoril eh, udržateľný rámec pre firmy aj jednotlivcov. Eh, nemôžeme tu mať len teda eh, projekt generáciu, musíme tu naozaj stávať na našej únii hodnôt a na základe toho prijať základné rozhodnutia, zabezpečiť, aby vlastne sme na nikoho nezabudli. Inými slovami, musíme mať inkluzívnu stratégiu, ktorá by sa venovala aj novým e, podnikom, aj e, e, modelom práce. Dokonca musíme pracovať na našej digitálnej budúcnosti, aby sme zamedzili negatívnym vplyvom. Máme tu tri kategórie práce momentálne. Poprvé, špecifické úlohy ako administratívne povolania alebo šoféry. E, tu bude dochádzať k znižovaniu počtu iní, budú spolupracovať so strojmi, ako napríklad chirurgovia, to sú profesie opierajúce sa o kognitívne a sociálne schopnosti. A napokon je tu kategória, ktorú môžete definovať ako rýchlejšie bežiaci než stroje alebo iným typom. To sú tie nové pracovné miesta, kreatívne, Eh, pre tých všetkých, ktorí riadia údaje a zdroje. Ale eh, digitalizácia nemá len takéto pracovné, eh, pracovnoprávne dopady, ale naozaj sa tu zmení toho oveľa viac o digitalizácie, koľko hovoríme aj o veľkých príležitostiach. Toto všetko sa automaticky nezrealizuje. Ehm, Musíme eh, zabezpečiť eh, aj to, aby politici vyriešili základné otázky, eh, zaoberali sa nástrojmi, ktoré môžu podporiť podniky, ktoré aby postovali tak, aby sa tvorili vlastne hodnoty pre spoločnosť. Potrebujeme skutočne globalizovať operalizácie, aby digitalizácia prinášala naozaj e, prínosy pre spoločnosť, efekty digitalizácie na e, ekonomický e, rast a pracovný Price Waterhouse hovorí, že digitalizácia môže prinášať aj značné plusy v oboch oblastiach, môže byť prínosná pre komunity, pre spoločnosť, pre hospodárstvo. Nemôžeme eh, však ani eh, eh, podceňovať nebezpečenstvo straty pracovných miest. Recept je jednoduchý, vzdelávanie, ale bude to vyžadovať veľa energie a vytrvalosti nás všetkých. Určité časti spoločnosti budú musieť byť zmobilizované a vzdelané ak chceme teda podporovať digitálne aktivity, ktoré budú prínosom pre firmy aj spoločnosť Tie budú posilňovať produktivitu e, doteraz nevydaným spôsobom. A preto je logické, aby politická diskusia začala na tému ako eh, vlastne toto docieliť v inkluzívnej spoločnosti, je jasné, že potrebujeme eh, eh, vlastne byť súčasť, zabezpečiť podiel na tých prínosoch, treba zabezpečiť dostatočné vzdelávanie, aby všetci mohli profitovať zo novej spoločnosti, ako inak by sme mohli žiadať od ľudí, aby sa integrovali, aby rešpektovali normy a tradície, ak spoločnosť nie je ich. Ľudia potrebujú spoločnosť najviac. Takisto sa musíme e, posunúť ďalej, než len e, zdôrazňovať e, vlastne tie tzv. STEM oblasti vzdelávania. Musíme technológiu zapracovať do všetkých oblasti a teda podporovať eh, moderné eh, techniky vo vzdelávacom systéme, tak aby mladé generácie eh, mali tie potrebné zručnosti, ktoré budú potrebovať na úspech na trhu práce. A na záver musíme zabezpečiť prepojenie medzi občanmi, štátmi, regiónmi a nadnárodnou úrovňou. V tu treba e, podporiť e, komunitárnu úroveň a teda e, vyššie, tie vyššie mm, prínosy digitalizácie musia tiecť do určitej miery naspäť do vzdelávania, do reformy systému vzdelávania. Teraz tu máme naozaj veľmi dôležité chvíle Eh, pokiaľ ide o budúcnosť tejto oblasti, musíme sa zaoberať eh, práve eh, týmto zabezpečením prínosov pre všetkých v našich spoločnostiach. Ďakujem pekne. Slovo by som teraz chcel odovzdať pánovi Ročovi de Fruto zo španielského parlamentu. Mm, Dobré odpoludne. Som veľmi rada, že som tu a že môžem sa s vami zhovárať o tejto téme veľmi konkrétne. Myslím si, a aj naša strana si myslí, že digitálna ekonomika, robotika, digitálne platformy, všetko, čo sú teda siete, to prinesie nové vzťahy, nové situácie v našom svete, aj keď samozrejme v tejto súvislosti Existujú určité pochybnosti, výhrady, koľko pracovných miest zanikne, koľko namiesto vznikne. Takže sa pokúsim zamerať na tri otázky, ktoré sú dôležité pre mňa a našu politickú skupinu. A dostanem sa trošku aj k téme digitalizácie z humanného pohľadu a pozrieme sa aj na dodržiavanie práv zamestnancov. Prečo nás e, toto tak mimoriadne zamestnáva? No je tu jedna vec, ktorá je pre mňa dosť dôležitá. Digitalizácia, digitálna ekonomika, prichádza v okamihu, kedy sme vlastne globalizovali tú prekaritu, preke, eh, neistoty, eh, zlé pracovné podmienky, schudobnená pracovná sila, tí, ktorí pracujú len na čiastočný úvezok, na skrátený úvezok. To všetko prichádza v čase, ktorý je plný neistot. a to, čo pretrváva u nás, vlastne mm, nové prvky vstupujú do tých všetkých neistot. Digitálna platforma v prvom rade. Tieto digitálne platformy e, sú nám predstavované, ako keby tým vznikali pracovné miesta. A ja nechcem tvrdiť, že tomu tak nie je, ale momentálne, teda aspoň u nás, e, nevytvárajú nejaké dôstojné pracovné miesta pre ľudí. Digitálne platformy u nás spôsobujú, ako skonštatovali odbory, spôsobujú nové formy vykorisťovania sú to naozaj schudobnené pracovné sily, ktorých sa to dotýka. Košetujeme totiž to nový jav. Digitálne platformy nemajú city, nevedia, čo by mal byť, aký by mal byť zamest- zamestnávateľ a zamestnanec. Takže tí zamestnanci, ktorí pracujú pre tieto digitálne platformy, pracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby. A jediné, čo teda prispievajú, e, je ich pracovná sila. Čiže sú to zamestnanci, ktorí neponúkajú svoju prácu ako alternatívu. To sa tu tvrdí v súvislosti s digitálnymi platformami. E, sú to totiž ľudia, ktorí to naozaj majú ako jedinú prácu, ako jedinú činnosť, ktorá im umožňuje zarobiť si na živobytie. A to sú tí e, zdanlivo samostatne zárobkovo činy. Čiže sú to osoby, ktoré možno boli motivované, aby sa pustili do takejto práce, že to bude dobré a preto boli ochotní sa osamostatniť. A v tejto súvislosti musím jednu vec vyzdvihnúť. Keď teraz v pracovnoprávnych vzťahoch sa globalizuje tá neistota, tak do toho vlastne vstupuje tá digitálna ekonomika. A nesmieme preto dopustiť, aby sa z toho stal ďalší prvok takejto, e, takejto neistoty. Musíme sa postarať o to, aby tie digitálne platformy, robotika, aby siete, aby to všetko dalo ľuďom ľudsky dôstojnú prácu. Ďalšia vec, ktorá e, nás zamestnáva, tu uvidím príklad. Všetko, čo sa týka sietí, sociálne siete, naozaj sme veľmi intenzívne prepojení, veľmi e, komunikujeme, sme super informovaní a veľmi exponovaní. A všetko, toto, všetka táto hyperkonektivita spôsobuje to, že ľudské zdroje sa využívajú inak, čo môže mať výhody, ale musíme si uvedomiť aj to, že to vedie k situáciám, ktoré doteraz vôbec neboli známe v pracovnom práve. A práve preto si musíme uvedomiť, že to všetko môže viesť k situáciám, v ktorých e, budú mnohé neistoty pre zamestnancov sú to situácie, e, pokiaľ sa napríklad čo sa týka pracovného času. Títo ľudia sú napríklad v, neustále v službe pre e, ten podnik alebo si nemôžu ani nárokovať svoje práva. Je tu skutočne mimoriadná expozícia, ktorá môže práve toto spôsobiť. A preto sa musíme postarať o to, aby aj tu boli pracovnoprávne predpisy. Momentálne totiž to ne neplatia celkom správne a dokonca sa to zhoršuje. A o to sa musíme postarať. A potom ešte niečo. Vzdelávanie a kvalifikácia. Áno, je pravda, že sa všetci zhodneme na tom, že vzdelávanie a vzdelanie je rozhodujúce, je to nosný pilier v súvislosti s digitalizáciou. Ale čo môžeme skonštatovať, eh, pokiaľ ide o to potrebné vzdelanie a vzdelávanie? Má to celé taký malý háčik. Tam, odkiaľ pochádzam ja, teda v Španielsku, eh, je to tak, že mnohé prostriedky, mnohé, mnohé fondy EÚ, aj tá záruka pre mladých, ani sme nedokázali informovať našich mladých ľudí o tom, aby to vôbec mohli využiť. Dokázali sme tieto uh, osoby vzdelávať v niektorých oblastiach, napríklad Eh, máme to duálne vzdelávanie, čiže napríklad chyžné alebo hotelový personál, kadierníčky a tak ďalej. Tam sa niečo urobilo v súvislosti s tým duálnym vzdelávaním, ale nie až tak v súvislosti s digitálnou ekonomikou. Čiže sú zamestnanci, ktorí sú vylúčení z trhu práce a nebudú schopní opäť si nájsť zamestnanie, pretože jednoducho nebudú mať potrebné vzdelanie. Napríklad tí, ktorí majú viac než 52 rokov. Takže ak preto nechceme žiť v nejakej skutočne perverznej spoločnosti, musíme byť schopní týmto ľuďom pomoc, ktorí budú úplne bez prostriedkov, pretože nebudú si vedieť nájsť prácu, budú vylúčení z trhu práce, nebudú mať potrebné poznatky, vedomosti, vzdelanie na to, aby opäť mohli pracovať. Teda, aby mohli pracovať v tom digitálnom svete. Tá digitálna ekonomika nám síce prinesie mnohé možnosti a príležitosti, čo určite nepopierame a určite si to uvedomujeme, ale v žiadnom prípade nesmieme dovoliť, aby sa z toho zdá, stal ďalší takýto prvok neistoty. A okrem toho musíme pamätať aj na to, že na jednej strane e, sa táto neistota začne považovať za niečo normálne, ale Deje sa to tiež v čase, kedy napríklad odborové zväzy stratili vplyv a preto nesmieme dopustiť, že digitalizácia, robotika, sociálne siete, platformy, že budú len ďalším prvkom toho, alebo v tom, že budú schudobnievať ďalší zamestnanci a nebude dôstojná práca pre ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani uh, Rosario Frutus. A teraz dávam slovo pani Klaudii Müller, poslanky Nemeckého spolkového snemu. Ďakujem po tých uh, podrobných uh, prejavoch predrečníkov. Nebudem opakovať všetko, ale pozriem sa na niektoré veci, ktoré tu zatiaľ tak nezazneli. Zhodneme sa v tom, že digitalizácia je najväčším prelomom od industrializácie v našom hospodárstve. A tak ako vtedy, aj teraz zmiznú pracovné miesta, pracovné e, oblasti, ale zároveň nové vzniknú. E, fyzicky náročná práca sa v budúcnosti ešte viac bude realizovať e, robotmi, strojmi, ešte viac než v minulosti. Čiže ľudia budú tým pádom e, schopní dlhšie pracovať a napríklad u nás v Nemecku, ale aj v ďalších európskych krajinách. E, určite u nás v Nemecku sme mm, dotknutí demografickou zmenou a toto prináša aj šance a rizika tá digitalizácia, dotknem sa niektorých z nich. Jednou veľkou príležitosťou je napríklad dlhší pracovný život. To môže byť šanca, ale aj riziko. Šanca v tom, že vieme, že e, budeme môcť dlhšie pracovať a zároveň stojíme pre tou výzvou, ako e, zlepšiť vlastne celoživotné vzdelávanie, aby celoživotné vzdelávanie nebolo len e, v prvotnom vzdelaní, ale aj v ďalšom vzdelávaní, nielen v prípade nezamestnanosti, ale aj v čase zamestnanosti, aby to bolo k dispozícii všetkým, nielen vo veľkých firmách, ale eh, aj v tých malých a najmenších podnikoch, eh, ktoré teda minimálne v Nemecku e, sú zatiaľ nedostatočne zastúpené, pokiaľ ide o takéto opatrenia ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov aj otázka inkluzívneho trhu práce, viac možností, inklúzie. To je niečo, čo môže povzbudiť digitalizácia. Môžu tak vzniknúť e, možnosti, ako lepšie na trhu práce integrovať ľudí s rôznymi obmedzeniami. Môžu sa, možno byť technické pomocky, technická asistencia a teda e, bude možnosť lepšie zapojiť ľudí do života. Tu je obrovská príležitosť v digitalizácii. Jedným z hlavných, z hlavných e, podkladov a tam Nemecko ešte veľmi zaostáva aj v európskom porovnaní, to je práve technická infraštruktúra. Všetky tieto veci dokážeme zrealizovať iba, ak tá digitálna infraštruktúra naozaj bude rovnako zastúpená vo všetkých oblastiach, či už Nemecka alebo celej Európskej únie. Inak zažijeme to, čo sme zažili už v 19. 20. storočí, že budú regióny, ktoré jednoducho budú zaostávať. Vidíme to najmä v takých vidieckých oblastiach v Nemecku, e, čiastočne sú tam prenosové rýchlosti menej než 10 Mbit. Ja som z takejto oblasti, preto je to naozaj veľká prekážka v raste. A ďalšia veľká prekážka, najmä vzhľadom na zamestnancov, je vlastne zrušenie limitov v pracovnom čase, čo môže byť príležitosť na lepšie zluči- lepšiu zlučiteľnosť pracovného rodinného života, je tam možnosť home office, je tam možnosť flexibilizácie pracovného času. Zároveň to však znamená aj to, že otázka ochrany zamestnanca sa musí zmeniť. Teda musia tam byť novo upravené zákony na ochranu pracovného času, E, musí tam byť upravená otázka od času oddychu, času e, dochádzania. To treba jednoducho prispôsobiť novým podmienkám, pretože inak dosiahneme presný opak toho, čo vlastne dosiahnuť chceme. Namiesto toho, aby sme umožnili lepšie, lepšiu zlučiteľnosť rodinného a pracovného života, tomu bránime fixnými e, predpismi týkajúcimi sa pracovného času. A to je jedna z tých veľkých otázok. Ehm, ako v tomto bode zlúčime alebo zjednotíme ochranu zamestnancov s tými novými možnosťami. A ešte veľmi stručne. E, spomínala sa tu už otázka tých e, samostatne zárobkov od činných osôb. Od roku 2012 máme v Nemecku veľký, veľký nárast e, takejto práce a momentálne teda zažívame určitú stagnáciu, ale medzičasom už vidíme ten prechod e, z, zo zamestnaneckého pomeru na SZČO. A to sa tými novými technikami úplne e, hladko mení a otázka, ako tu ľudí e, rániť pred vykoristovaním je skutočne centrálna. Otázka, ako napríklad zabezpečíme aj úpravu nejakej minimálnej mzdy v týchto nových formách, eh, aby sme sa vyhli napríklad nejakému mzdovému dumpingu cez tú falošnú samostatnosť. Eh, otázka je, ako je to zlučiteľné s legislatívou EÚ. No, momentálne eh, sú tie pravidla možno v rozpore, alebo boli by v rozpore so smernicou o službách. Potom je otázka, ako lepšie zapojiť ľudí do tých rôznych systémov sociálneho zabezpečenia. Potom je tu otázka, ako zapojiť do toho aj tie malé a najmenšie podniky. Uh, to sú otázky, ktorými sa v Nemecku momentálne intenzívne zaoberáme. Ministerka práce, aspoň teda doterajšia, e, minulý rok k tomu predložila bielu knihu 177 strán, kde boli spomnuté rôzne aspekty, rôzne témy, ale myslím, že konkrétne riešenia budem musieť až vypracovať v ďalších rokoch spoločne na úrovni EÚ, nielen na národnej úrovni, pretože Máme jednotný trh práce, jednotný uh, hospodársky trh a preto tie riešenia naozaj nájdeme len spoločne a veľmi sa teším na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Miller. A teraz na záver by som dal slovo pánovi Georgovi Georgovovi, predsedovi výboru pre demografickú hospodárskú politiku v Bulharsku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán spolupredsedajúci. Je mi potešením a mi cťou byť tu a diskutovať o témach eh, spoločného záujmu. Eh, digitalizácia je dôležitou témou, pretože v histórii technologická revolúcia sa šírila v priebehu storočí a teraz sa veci dejú v priebehu desaťročí. Urobili sme prvý krok k tej ďalšej digitálnej revolúcii. Zmena začala pred desaťročiami s prvými zmenami v priemysle, avšak technologické procesy a digitalizácia rýchlo eh, začali dominovať a sa, stali sa súčasťou všetkých ekonomických činností. V porovnaní so 70 a 80 rokmi rovnaký rast by sa dal dosiahnuť uh, z 50 či 70 menej pracovnými silami v porovnaní s minulosťou. Čiže nastali radikálne zmeny uh, spracovateľský priemysel výrobný polnohospodárstvo, digitálna transformácia tradičných odvetví je faktom. A nie je to len svetová ekonomika, politika, celá spoločnosť sa mení. Digitalizácia mení štruktúru trhu, sú tu nové požiadavky vzdelávanie, na vzdelávanie na, na odbornú prípravu zlúčenie biologického digitálneho sveta, tá tzv. štvrtá e, revolúcia prináša možnosti pre nových vedcov, nových pracovníkov s novými kvalifikáciami. Je to príležitosť, ale aj riziko. A ak ešte prískoro povedať, ako ďaleko nás tieto zmeny dovedú. Určite nie je pochybnosti o tom, že technológia sa mení rýchlejšie než zvyky a nastavenia myslí pracovníkov. Sú teda dva scenáre do budúcnosti e, pre budúcnosť sveta a európskeho trhu. Sú tu vlastne dve také myšlienkové školy. E, jednak, že tu bude riziko nezamestnanosti, prehlbenia, nerovnosti, sociálne nepokoje. Iní dokonca predpovedajú z redukovanie e, ekonomiky o nejakých 45% do roku 2050, ale je tu aj e, optimistická e, škola myslenia, ktorá hovorí, že fyzická práca, ktorá zanikne, otvorí nové horizonty. Pracovná sila bude vysoko kvalifikovaná, ľudský potenciál sa bude zameriavať na inováciu a kreativitu, prepojenie medzi produktami výrobou na trhu, to sa všetko stráti. Samozrejme, budú tam výzvy a problémy a tie rozdiely medzi členskými štátmi vo svete, tam sa treba zamerať aj kvalifikácia, v týchto, kvalifikácia občanov v týchto krajinách. A chceme byť jeden celok, musíme pracovať na tom, aby sme dosiahli konvergenciu v tejto oblasti. Tá iniciatíva by sa mala zlúčiť do širšieho rámca a nemali by sme dopustiť e, takú dvojrychlostnú Európu. Digitalizácia e, má vplyv na životy ľudí, radikálne zmení pracovný trh, ak napríklad v dôsledku automatizácie 40 pracovnej síly, respektíve pracovných miest zanikne, tak 10 až 15, tak ak to bolo v minulosti 40%, teraz to bude 10 až 15% e, v dôsledku digitalizácie. A otázka je, čo budú robiť títo ľudia? Najjednoduchšia odpoveď je um, minimálny všeobecný príjem. Európska komisia diskutovala o tejto téme, ale ešte stále sú rôzne názory na tento garantovaný minimálny príjem. A práva e, zamestnancov, vzťahy medzi partnermi, to sú tiež dôležité otázky. Zamestnávateľia, vzťah medzi zamestnávateľmi a zamestnancami sa zmení. Tripartitné rokovania sa zmenia. V roku 2020 Európa bude mať asi 25 miliónov nezamestnaných respektíve eh, neobsadených pracovných miest, keďže ľuďom budú chýbať kvalifikácie. Ako nájdeme ľudí, ktorí eh, zaujímu tieto pracovné miesta? Odpoveď je, že títo ľudia musia absolvovať adekvátne školenie. Preto v nadchádzajúcom ročí by Európska únia mala mobilizovať svoj celý potenciál, akadémiu, uh, Eh, školiteľov, vzdelávať učiteľov, občianskú spoločnosť. Všetci musia spojiť sily, aby eh, pripravili mladú generáciu na tie nové výzvy. Ľudia by mohli začať pracovať eh, v digitálnych pracovných miestach, podnikatelia a mali by byť schopní vytvárať pracovné miesta v rovnakých oblastiach. Nové formy práce a zamestnania inovatívne technológie, demografické zmeny so sebou prinesú aj legislatívne zmeny, potrebu legislatívnych zmien. Budeme musieť zmeniť legislatívu po veľmi podrobnej analýze a potrebujeme rámec, ktorý dá, ktorý zabezpečí kvalitný rast, ktorý zabezpečí základné práva e, pracovníkov Inovácia prináša nové priemyselné a podnikateľské modely, búra to staré modely, mení to komunikáciu, spôsob správania ľudí. Postupne sa ľudia zmenia, zmení sa ich životný štýl, ich pracovný život sa predlží. Bulharsko je medzi tými členskými štátmi, kde priemysel generuje veľký podiel HDP relatívne. Máme víziu a politiky e, súvisiace s toštletou revolúciou a jej dopadom na trh práce. Demografická kríza v krajine a otázky zdravotných potrieb, vzdelávacích potrieb, to bude mať vplyv na všetky naše životy. A na záver, e, keď sa pozrieme na históriu, keď sa pozrieme do histórie, a naše obavy týkajúce sa digitalizácie ekonomiky a práce, to je pochopiteľné. Avšak musíme sa pozrieť na tú lepšiu, na to lepšej stránky. Možno, že naše obavy sa ukážu v konečnom úsledku ako neopodstatnené a teším sa na túto diskusiu, pretože naozaj tie ďalšie kroky, ktoré Európa urobí, ako aj národné parlamenty, budú o, to, o to bude závisieť výsledok tejto diskusie. Ďakujem. Dovolte, aby som pripomenul, že rečnícky čas je obmedzený, takže mm, chceme zabezpečiť, e, aby čo najviac ľudí prehovorilo. Máte dve minúty na každý príspevok. A teraz po úvodných vyjadreniach dám slovo prvému, kto požiadal o slovo, a to je pani Meriolskok. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som len uh, povedať, že talianský uh, parlament sa, sa práve zaoberá témou dopadu digitálnej revolúcie na ekonomiku a pracovný uh, trh. Uh, obe uh, časti parlamentu uh, sa zaoberali štúdiou a takisto aj výsledkom ich práce bola bola, bola naša e, e, práca. Chceme tiež zabezpečiť e, trvalú sú, sú, našich firiem a zabezpečiť prínosy pre našich občanov. Ehm, v Tejto našej práce vyplynulo, že niektoré pracovné príležitosti sa stratia, iné Eh, budú v časti eh, nahradené. Eh, zvyšuje sa dopyt po určitých zručnostiach, z čoho vyplýva upravenie systému vzdelávania školstva v Taliansku. Tieto problémy veľmi silne cítime, pretože veľa pracovných miest je v priemysle. U nás je to najvyšší podiel v Európskej únii, teda patrí k tým najvyšším. A u nás teda tie nerovnosti budú určite veľmi silné. Z tohto dôvodu sa nám e, zdá potrebné efektívne e, zakročiť v oblasti vzdelávania. Chcela by som kolegov poinformovať, že práve pokiaľ ide o túto oblasť, e, experimentujeme v rozpočtovom zákone na rok 2018 na jeden rok Eh, možnosť oblasť. Eh, experimentujeme v rozpočtovom zákone na rok 2018 eh, na jeden rok možnosť školenie ich zamestnancov v oblasti digitalizácie Podporili sme e, to vlastne e, do úrovne 250 miliónov eur. E, konkrétne sú tu rozdiely medzi jednotlivými firmami a regiónmi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo pani Svetlane Angelovej z Bulharského parlamentného sromaždenia na trhu práce, v samotnej práce a zmenia žiadosti o kvalifikovanú pracovnú silu. Je to dynamický proces, kde na jednej odvetviach ekonomiky, i keď v niektorých odvetviach je tento proces rýchlejší, intenzívnejší. Digitalizácia, komunikačné zručnosti, riešenie problémov, tímová práca. Takže vlády musia konať e, ča- a musia byť vhodné aj pre pracovné miesta z IKT. Definovanie vhodných, eh, vytvorenie ušej väzby medzi ponukou a dopytom na trhu trápe, práce je taktiež predpokladom vysoko kvalitného zamestnania a legislatívu, ktorá zaručí primeranú ochranu pre všetkých vrátanie samostatne zárobkovo činných osôb ktoré sú veľmi často priekopníkmi nových technológií. Ďakujem pani Angelova. A teraz dávam slovo pánovi Nikolausovi Marsovi, predsedovi výboru pre sociálnu politiku gréckého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, dámy a páni. Som veľmi rád, že tu som tu znovu medzi vami, že nevieme, či zákony ochraňujú pracovníkov a reagujú na no- ktoré budú jasne definovať právne postavenie pracovníkov, dokonca aj v čo najmenej typických, atypických e, pracovných miestach. Tady musia dokázať uložiť sankcie, len tak dokážeme znižovať nerovnosť spôsobenú rôznymi pracovnými zmluvami. Aby digitalizácia fungovala, potrebujeme na ňu osobitné digitálne znalosti a to je najvyššia priorita pre členské štáty a ich vlády. Krajiny musia zvýšiť e, možnosti pre občanov nadobudnúť tieto nové znalosti. Krajiny musia zvýšiť E, možnosti pre občanov nadobudnúť tieto nové znalosti, aké politické a spoločenské rizika hrozby v ére krízy a nerovnosti. Chcel by som s takými problémami, ktoré vytvorí štvrtá revolúcia, stojí človek, ktorý ich jediný dokáže vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš veľmi pekne, pán predseda. Vítam vás, milé kolegyne a kolegovia, že ste tu medzi nami a že sa môžeme podrozprávať na túto tému k bulharskému predsedníctvu, že zaradilo budúcnosť práce na, do programu. Medzinárodná organizácia práce to tiež tak má má pracovnú skupinu pre budúcnosť práce a je veľmi dôležité, kolegovia sa tam zúčastňujú, a je dôležité, aby sme sa dobre pripravili na budúcnosť. A chcela by som sa vyjadriť k podmien- pripomienke o platformových pracovníkoch. Tu vidíme, že tieto platformové firmy častejšie ako nie pracujú nielen v jednom členskom štáte, ale robia to v rôznych členských štátoch a pokúšajú sa presadzovať svoje politiky. Chcela by som hovoriť o tom, ako by sme dokázali sprúžniť trh práce. Musíme sa zamyslieť nad rôznymi typmi, keď e, realizujeme reformu trhu práce, musíme zákony, prac, pracovné zákony právo zjednodušovať, keď e, realizujeme reformu trhu práce, musíme zákony, prac, pracovné zákony právo zjednodušovať tak, aby sme neznehodnotili situáciu pre ľudí. Potrebujeme komplexné otvor, odpovede. Nemôžeme sa do nezamestnanosti. Starnutie obyvateľstva je ďalšia výzva,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 Je to nezvratný proces, ktorý nemôžeme zastaviť a preto sa naň musíme pripraviť. Pripraviť sa na túto revolúciu, ktorá už tak či tak prebieha. Žijeme vo svete, kde vedieť programovať je veľmi dôležité, dokonca dôležitejšie možno než čítať. A e, musíme sa postaviť e, z oči voči tejto výzve. Kompetencie e, ľudí aj podnikov sa musia prispôsobiť, aby E, sme boli dostatočne pripravení na digitalizáciu. Treba tu začať e, mladých. Práve tu nemôžeme šetriť e, v oblasti vzdelávania mladých ľudí. A potom samozrejme pôjde o celoživotné vzdelávanie. Iba tak bude možné na to budú nové znalosti a bude teda potrebná užšia spolupráca podnikov a univerzít, ktoré v digitálnym prostredí sa budú navzájom obohacovať. A musíme eh, dať eh, pozor, aby sociálne, regionálne eh, rozdiely sa ešte ďalej neprehlbovali. Ja prichádzam z ultraperiférnej oblasti a tam je situácia už dosť ťažká. Máme ešte viac ťažkostí dostať sa k technológiám, k informáciám, k financiám k tým, ktorí sprostredkovajú e, informácie. V mojej krajine Portugalsko je to tak, že to pociťujú aj iné regióny, nielen tie ultraperiférne. Ale my chceme byť aj e, motorom e, vývoja a digitalizácia toto môže predstavovať pretože digitalizácia e, zmenšuje tú dôležitosť toho, či nejaký región je ultraperiférny alebo nie. Samozrejme, politika e, tu e, musí veci prispôsobiť, treba viac investovať do práce, do vzdelávania. Počuli sme vyjadrenia k pracovným moderom, k práci na čiastočný úvezok, práca z domu. To všetko môže byť pozitívne, ale samozrejme tí, ktorí budú eh, pracovať na čiastočný úvezok alebo z doma, musia byť aj eh, ďalej vzdelávaní, musia mať možnosť eh, neustáleho vzdelávania. A teraz pani Laura Devo z Európskeho parlamentu. Очевидно, че тук ли? Laura Mente stato tradotto male il mio nome. E, ďakujem pekne, pravdepodobne bolo moje meno e, nesprávne preložené. A predvídať zmeny, ktoré prídu. Ja si myslím, že už e, meškáme v tomto postupe, začíname nie kompetencií na vzdelávanie. To je potrebné, ale eh, kým sa budeme tomuto venovať s našimi vaní, eh, pritom majú vysoko eh, špecifické zručnosti, ale ktoré sú úplne iné než industriálnej spoločnosti, digitalizácie robotiky. Parlament v októbri širokou väčšinou prijal náš dokument. Večníkov E, tak človek nadobudne pocit, že na papieri je všetko možné, ale realita uh, málo kedy zodpovedá tým štúdiám, Uh, tam, kde to závisí od nejakej ľudskej organizácie. Ja som presvedčený, že vlastne neexistuje žiadna dobrá organizácia práce, uh, pokiaľ ide o digitálnu, bez toho, aby tam boli. Tam treba tomu prikázať pozornosť. Ja som zo so sektora, ktorý bol mimoriadne informatizovaný. Je to oceliacký priemysel, naozaj veľmi informatizovaný a vždy nám vysvetlovali, že nám to uľahčí život a každý krát to bolo len horšie, pretože sa vždy zabudlo na tie ľudské organizácie, na tie vzťahy, ako si vymieňajú ľudia informácie, roboty e, robia nielen tie špinavé práce, ale aj všelijaké tie agentúry práce, kde najmenej kvalifikovaní ľudia a tak ďalej. Čiže to treba tiež povedať. A pokiaľ ide o tú mechaniku, áno, pokiaľ odpadnú nejaké pracovné miesta v bode A, niekedy by sa tam presťahovali, takže aj to treba zohľadniť. No a zároveň e, nemôže byť každý inžinier, každý informatik. Čo budú robiť ostatní? Ja sa teda obávam, že je tu riziko, že dojde k takej segmentácii sociálnej ekonomiky, že tu jednoducho budú sa spoločnosti a nebudú veľmi medzi sebou vzdielať. A ako povedala Portugalska, áno, ale musíme pamätať aj na tú ľudskú organizáciu, organizáciu práce a ekonomiky. Tim Schuster, člen Európskeho parlamentu.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 Je zrejme, že táto téma digitalizácie je vplyvu na trh práce, na zručnosti, e, práva povinnosti jednotlivých zainteresovaných strán. To je e, veľmi hlboká téma, o ktorej sa len začína diskutovať a my musíme byť schopní zareagovať správne na tieto výzvy Chcel by som teraz vyzvať eh, moju spolupredsedajúcu, aby nás uviedla do druhej eh, časti. Eh, ďakujem. Druhá časť sa venuje téme nerovnosti medzi členskými štátmi. Už sa v stručnosti načetla táto téma. Chcela by som vás poprosiť, aby e, sme robili miesto pre Ivana Bartola, Jana Krajnera a Radku Maxovú tu e, vpredu. Thank you. panelu. Teraz možno by sme mohli e, hlbšie načrieť do tejto tematiky. E, slovo ako prvý dostane pán Ivan Bartolo z Malckého parlamentu. Na to na 8 minút, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V čase rýchlych sociálnych a ekonomických zmien je dôležité e, pre sociálny a politický poriadok našich spoločností, aby E, majú nízke príjmy a rodina žije v e, chudobnom e, pociťujú mnohé členské štáty. Ekonomické a sociálne zmeny sú e, potrebné. Súhodne e, s teda, e, na národnoštatistického úradu 16 tisíc ľudí bolo ohrozených chudobou. V roku 2016 20 bola príliš vysoké. Ekonomický rast v EU začína zvyšovať v roku 2016 sme sa dostali na úroveň eh, spred eh, krízy roku 2008, avšak eh, na vzdelávanie vytvárali sa nové pracovné miesta v oblasti výskumu a informácií, aj teda komunikačných technológií, seba, turizmu, hm, treba povedať, že E, takisto je e, tu veľká pod... A počet osôb e, v veku do 59 rokov, ktorým hrozila chudoba v roku 2005 a budú zároveň dostávať nižšiu, nižšie dôchodky a dnešní, než dnešní dôchodcovia. Takže toto to pravdepodobne e, bude e, tak dlho, ako tu budeme mať demografické e, zmeny Kúského parlamentu. Dobre, pokúsim sa dodržať svoj resničký čas. Ďakujem veľmi pekne. Zajtra je deň sociálnej spravodlosti či nerovnosti a rovnosti. Takže naozaj vhodné, že hovoríme o nerovnosti či rovnosti. Vidím našej spoločnosti rôzne nerovnosti v našich členských štátoch, e, nerovnosť príležitostí, napríklad vo vzdelávaní, nerovnosť v prí, rozdelení príjmov, nerovnosť v rozdelení um, blahobytu. To sa veľmi zvýšilo za posledné roky a takisto uh, veľmi vysoký globálny štandard za posledné roky. Ale takisto je tu nerovnosť zdanenia ak porovnáte zdanenie eh, príjmu z práce alebo príjmu z majetku, príjmu z kapitálu, tak zdanenie práce je o mnoho vyššie. Keď sa pozriete na daň právnických osôb, tak efektívna daňová sádzba pre malé podniky je o mnoho vyššia než pre veľké podniky. Čím vyššie je podnik, tým nižšiu daň platí. Aj keď zákon možno je rovnaký pre všetkých, tie veľké podniky majú lepšie možnosti um, využiť zákon vo svoj prospech. A vidím um, mnoho diskriminácie, ktorá, alebo diskriminácia, ktorá vychádza z nerovnosti respektíve vidím nerovnosť na základe diskriminácie, roz, rozdiely v odmeňovaní pohlaví, ženy, muži, ehm, potom rozdiely na základe ehm, farby kože, na základe prvého mena či priezviska, ehm, rôzne príležitosti týkajúce sa zamestnania a tak ďalej. Ale je tu aj nerovnosť založená na zákone. Keďže sme všetci zákonodarcovia, tak e, myslím si, že by bolo vhodné hovoriť o troch témach, kde by sa zákony dali zmeniť. Tak, aby bol svet rovnoprávnejší alebo menej nerovno, nerovnoprávny. Poprvé by som hovoril o nerovnosti v zdanení. Keď sa pozrieme na hrubý národný produkt ako koláč, ktorý sa každoročne pečie, pečú ho všetci v našich, v našej spoločnosti, v našich krajinách, tak nejakých 50 až 70 obyčajne to okolo 60 bo my sa to podobá medzi krajinami v Európskej únii, čiže asi tých 60 je uh, príjem z práce. 60 e, ľudí vlastne sú ľudia, 60% z toho koláča sú ľudia, ktorí chodia do práce a tých 40% tam teda niekedy je to tých 30 až 50, ale obyčajne tých 40 to je kapitál a majetkový, majetkový príjmy. A keď sa pozrieme na tú druhú stránku, na, tú, na to daňové zaťaženie, ktorá z týchto skupín koľko uh, platí daní, tak ľudia, ktorí pracujú uh, za mzdu, teda pracovná sila, platia 75 až 90 e, daní. Obyčajne to viac než 80 majú 60% z toho koláča, ale platia 85% daní. A na druhej strane kapitálové príjmy, samozrejme, za tým sú tiež ľudí, ja hovoríme o ľuďoch, ale v konečnom dôsledku oni majú nejakých 40% koláča a platia nejakých 10-15% dane. A to v dôsledku zákonov, ktoré príjmame. A myslím si, že aj Európska únia sa na to pozrela a skonštatovala, že daň z práce je okolo tých 40 daň z kapitálu je okolo polovice z toho, ak sa vôbec zdaňuje. Takže myslím, že jedna z vecí, ktorú môžeme robiť ako zákonodarcovia, je, že to zdanenie nemá viesť takéto nerovnosti. Keď sa pozriete na to, ako ehm, dedičstvo, kapitálové výnosy, kapitálové príjmy, um, dividendy a tak ďalej. Ako sa to zdaňuje, ako sa na druhej strane zdaňuje práca, tak myslím si, že vo všetkých našich krajinách to bude minimálne dvojnásobné, ak sa tá kapitálová strana vôbec zdaňuje. Takže myslím, že to je jedna vec, ktorú by sme mohli zmeniť, o čom by sme mohli hovoriť a Druhá vec. Vysoký, vysoká nerovnosť, pokiaľ ide o rozdelenie blahobytu v spoločnostiach. Historicky, um, samozrejme, mali sme to už v minulosti, um, existovali tri metódy, ktoré sa používali, aby sa to, tak povedať, trošku vyrovnalo. Jednak revolúcie, po druhé, druhé veľké vojny. Neodporúčal by som ani jednu, ani druhú z tých alternatív. A tretia vec, um, bolo to, čo robili USA a to boli vlastne progresívne dane z e, majetku a e, dedičstva. Začali v 30. rokoch minulého storočia a v priebehu generácií sa im podarilo v podstate e, rovnomernejšie rozdeliť ten blahobyt v svojej spoločnosti, aj keď v podstate nikdy nemali vojnu na svojom území, ak vylúčime teda Pearl Harbor. A Pearl Harbor asi nebol nejakým zásadným eh, prvkom, ktorý eh, prispel k zmene rozdelenia blahobytu v spoločnosti. Urobili to vlastne progresívnymi daňami z majetku a z dedičstva. A tá najvyššia daň z dedičstva, ak si to správne pamätám, bola 77%. Čiže ak ste veľa zdedili, tak ste 77% z toho zaplatili ako daň. A nehovorím o Sovietskom zväze alebo komunistických krajinách, hovorím o e, USA. Mali takúto vysokú daň. A to im pomohlo vytvoriť takú e, rovnomernejšiu e, spoločnosť. Možno toto je práve najlepší spôsob, ako zmierniť tie nerovnosti v distribúcii blahobytu v spoločnostiach. Tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, je nerovnosť medzi tými, ktorí majú a ktorí nemajú prácu teda hovoríme o tej štvrtej priemyselnej revolúcii, e, po vynáleze e, parného stroja, e, elektriny a automatizácie, teraz máme digitalizáciu. Čiže prejavuje to napríklad na pracovnom týždni, ktorý mal 80 hodín, potom sa to znižilo na 60, potom na 48, v 70. rokoch na 40 hodín. No a ešte trošku sa to znížilo, aspoň teda vo veľmi priemyselných eh, krajinách na nejakých možno 37,5 hodiny. Prečo nehovoríme o skrátení pracovného času? Vždy, keď máme nejaké veľké nové vynálezy a stupne produktivita, vďaka novým vynálezom, napríklad ako bol partojný stroj alebo automatizácia, teraz je to digitalizácia, vždy došlo k zníženiu pracovného, skráteniu pracovného času. A prečo o tom nehovoríme teraz? Prečo to neznižíme na 30, 25 hodín? V Nemecku niektoré priemyselné podniky už e, k tomu pristúpili. Napríklad Volkswagen má nejakých 25-hodinový e, týždeň pre svojich zamestnancov a napriek tomu majú vysokú mzdu. Uh, Takže toto je tretí bod, ktorý som tu chcel predniesť, než vyprším 8 minút. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť o niečom trošku inom než kolega predo mnou. Treba si uvedomiť, že v súčasnom svete v prvom rade musíme vedieť, ako dopadá vývoj spoločnosti nielen na spoločnosť samotnú ako celé, ale aké rovnomerné sú dopady ekonomického e, vývoja rozdielne, Či dieť, ako dopadá vývoj spoločnosti nielen na spoločnosť samotnú ako celek, ale aké rovnomerné sú dopady ekonomického e, vývoja rozdielne, Či sociálne nerovnosti, ak chceme osmiesť sociálne nerovnosti, vedie to len iným formám nerovnosti. E, spoločnosti sa riešia, riešia nielen charakterným vylúčením a pokiaľ ide o mieru príjmovej nerovnosti. Kriticky si však Česká republika sa nachádza, pokiaľ ide o formálnu starostlivosť o deti, čo má negatívne. Totiž nemá veľký problém s vnútornou nerovnosťou. Podľa štatistik OECD na geniokoeficient, ktorý sa najbežne rovnosť. Česká republika je teda medzi najviac rovnostárske krajiny v Európe. Na porovnanie Švedsko má 0,27, Norsko a Slovinsko 0,25. Pokiaľ ide o rovnosť príležitosti a sociálne začlenovanie, ostáva protrva, pr, e, problémom a zvyšujúcim sa problémom najmä teda iba existencia vylúčených lokalít a s tým súvisia sa znížená šanca na získanie kvalitného vzdelávania. Uh, tým, že by dosiahli lepšiu prácu, lepšiu hodnotenú prácu a mm, teda sú obmedzené možnosti participovať sa na spoločenskom a politickom živote. Tento problém rieši v Českej republike stratégia sociálneho začlenia na roky 2014 až 2020. Čo sa týka chudoby, Česká republika je na to naozaj dobré. Podľa Eurostatu došlo v roku 2016 v porovnaní s, roku, s rokom 2008 došlo k zníženiu miery ohrozenia chudobou alebo sociálnou inklúziou. Ehm, pôvodne to bolo 1 375 tisíc osôb. Najviac ohrození chudobou boli samozrejme ženy 10,8 ehm, v porovnaní teda 10,8%, v porovnaní s mužmi 8,5% najviac ohrozované. Boli chudobou osoby v domácnosti s nezamestnanými, to je u nás 52,6% z týchto rodín, ktorých počet od roku 2010 pomerne výrazne narástol následku zvýšenia dlhodobej nezamestnanosti a najviac sú ohrozené chudobou neúplné rodiny, rodiny samoživiteľov a samoživiteľiek s deťmi, kde druhý bývalý partner neplatí výživné. V súvislosti s doterajším vývojom v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia sa ako reálne javy udržanie nového ambicioznejšieho cieľa Českej republiky v rámci stratégie Európa 2020. Čiže zníženie počtu osôb ohrozených chudobou o 100 tisíc Myslím si, že práve Európa by sa mala zaoberať aj problematikou samoživiteľov a najmä neplatením výživného tam sa môžeme poučiť od iných krajín a môžeme sa pokúsiť a môžeme ju sledovať na základe niektorých rôznych indikátorov. Väčšina z nich je založená na porovnaní e, percenta najbohatších a percenta najchudobnejších. Podľa údajov z výskumu životných podmienok v roku 2015, ktorý prebiehal v českých domácnostiach, 10 e, najbohatších osob v Českej republike disponovali no S20 ako pomer čo je koeficient nerovnosti príjmov. Podľa tohto v roku 2015 pripadalo na petinu osob s najvyššími príjmami 3,5 krát viac príjmov než na petinu osob s najnižšími príjmami. Za posledných 10 rokov sa táto hodnota drží stále v rozmedzi 3,4 až 3,6. Česká republika dlhodobo vedľa severských krajín jednu z najnižších hodnot tohto indikátora. O mnoho podstatnejšie však je sledovať príjmovú nerovnosť v rámci skúmanej krajiny. Keď sa pozrieme na rôzne sociálne skupiny v Českej republike, neprekvapí, že vysoko nivé a majú rôzny druh sociálneho zabezpečenia podľa toho, ako sa o, sebe star- o seba starajú. Avšak celkovo sú príjmy v Českej republike pomerne veľmi rovnomerne rozdelené, čo okrem iného vyplýva práve z politického nastavenia rozsiahlej redistribúcie príjmov. Toto zhodnotenie. Na rok 2015 bol tento index v Českej republike na úrovni 17,4 To znamená, že na dosiahnutie príjmovej nerovnosti by bolo potrebné prerozdeliť od bohatších iba necelú pätinu príjmu chudobnejších. Ale máme tu problém s nez nezamestnanosťou mládeže a dlhodobou nezamestnanosťou, ale aj tie klesajú, ako aj v budúcich politických iniciatívach v rámci tohto piliera. Spájanie rôznych